Vote, so... Prvé hlasovanie bude venovité, takže vás poprosím, aby ste si vybrali svoje hlasovacie kartičky a aby ste ich vložili do hlasovacích zariadení. Let's just do it. The voting begins. Takže začíname. Προβλέπει η ψηφοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία. Takže podľa programu hlasujeme v zjednodušenom konaní. Je to správa od delegácií Európskeho parlamentu v zmierovacom výbore, pokiaľ ide o siete. Je to správa pani Trautmann, takže hlasujeme. Menovité hlasovanie, prosím. Otváram hlasovanie. Ψηφίσατε όλοι. Hlasovali ste prosím už všetci? Έχετε ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να ψηφίσετε. 10 seconds. Ešte 10 sekúnd vám dávam na hlasovanie o elektronických komunikačných sieťových systémoch a službách. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Εγκρίνεται με 510 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια στην κυρία. Prijaté. 510 za, 40 proti. Blahoželám pani Trautmann. Ďalší bod hlasovania. Správa pána Stása, štatistika pesticídov, zjednodušené konanie. Ešte zopakujem, štatistika pesticídov, je to text vychádzajúci z zmierenia. Pán Stás sa chce vyjadriť, nech sa páči. Na dve minúty collega's. Eh, eventjes een toelichting. Dit is het... Eh, Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, krátke vysvetlenie. Toto už je tretia správa v sérii celkovo troch správach o pesticídoch. V úplnom legislatívnom období sme schvalovali nariadenie, ktoré sa týkalo predaja alebo uvedenie na trh pesticídov. Mali sme tam aj smernicu o využívaní pesticídov a toto nariadenie, ktoré sa týka štatistík o pesticidov je vlastne súčasťou tejto série. Dnes sa zaoberáme výsledkami zmierovacieho konania. V poslednom legislatívnom období niektoré vety sa nepodarili veľmi dobre. V poslednom čítaní sme mali jednoducho nedostatok poslancov na to, aby sme sa mohli presadiť. Pri hlasovaní som požiadal o slovo práve preto, lebo švédske predsedníctvo a predovšetkým české predsedníctvo si zaslúžujú moju vďaku, lebo oni mohli tú, to druhé čítanie považovať za ukončené, ale oni išli radšej do zmierovania s parlamentom a chcem sa poďakovať aj predsedom politických skupín. Krátko po voľbách sa totiž obrátili na predsedníctvo a tak bolo možné zachrániť ešte túto správu. A teraz sa môžeme zaoberať týmto textom a môžeme vychádzať z výsledkov zmierovania a môžeme o tom hlasovať. Ďakujem pekne všetkým zúčastneným. E, Ďakujem pekne, pán spravodajca. Takže ideme hlasovať menovitým hlasovaním, ktoré teraz otváram. Končím hlasovanie. Prijaté 581 hlasov za, 19 proti. Blahoželám pánovi Stajsovi. Ďalší bod programu je hlasovanie o správe pani Geringer de Oldenberg. Ide o poskytovanie finančnej pomoci spoločenstva v oblasti transeurópskych sietí. Ide o kvalifikované znenie, menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram. Končím hlasovanie. Prijaté 584 hlasov za, 24 proti. Blahoželám pani Geringer. Pani Bers požiadala. Pán B požiadal o slovo. Nefunguje mi hlasovacie zariadenie. It's, it's, it's Máme to v zápisnici. Pani, Ber, máte, pani Beres, máte slovo. Mám ten istý problém. Nefunguje zariadenie. Eh, Takže poprosíme, aby to opravili. Pán Severin. Niekoho pošleme, aby vám opravil zariadenie. Ďalší bod programu. Hlasovanie v zjednodušenom konaní o správe pána Kirkopeho. Pravidlá ochrany dôverného charakteru informácií v Europolu. Takže kolegovia, výbor LIBE navrhuje, aby Európsky parlament návrh rozhodnutia zamietol. Ak súhlasíte s výborom, hlasujte proti. Dúfam, že je to jasné. Ak súhlasíte s výborom LIBE, musíte hlasovať proti. Možno vám to neznie logicky, ale takto to je. Menovité hlasovanie, kolegovia, ktoré týmto otváram. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Rada tu nie je prítomná, takže sa to automaticky vracia do gestorského výboru. Ďalšia správa pani Intfeld. Vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi. Znova rovnaký postup ako predchádzajúca správa. Ak súhlasíte so zamietnutím, hlasujte proti. Menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Správa sa vrácia do výboru. Ďalšia správa pána Albrechta. Zoznam tretich štátov a organizácií, s ktorými Európou uzatvára dohody. Menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram. Končím hlasovanie. zamietnuté. Vracia sa to tiež do komisie. Správa Diaz de Mera. Implementačné pravidlá, pokiaľ ide o Europol. Znova menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram, kolegovia, nech sa páči. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Vrátenie do výboru. Správa Kirkop. akreditácia činnosti forenzných laboratórií. Με Prepačte, ešte tam nie sme. Pokračujeme správou pani Alfano o Európskej sieti na predchádzanie trestnej činnosti, EUCPN. Menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram. Končím hlasovanie. Správa bola zamietnutá, vracia sa do výboru. A teraz spomínaná správa pána Kirkopa, akreditácia činností forenzných laboratórií, rovnaký postup, menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Vracia sa to do výboru. Ďalší bod programu správa Vital Morera, makrofinančná pomoc Gruzínsku. Menovité hlasovanie. Zase raz, kolegovia, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 550 hlasov za, 55 proti. Blahoželám pánovi Morerovi. Ďalšia správa. Sorry, can I have a technician center? Prepáčte, ja mám rovnaký problém, nefunguje mi hlasovací, hlasovacie zariadenie. Pošlite prosím technika. Áno, hneď to urobíme. Bye. Non Ani mne nefunguje zariadenie. Pošleme ku každému z vás technika. Prosím, prihláste sa teraz, ak vám nefunguje hlasovacie zariadenie, takže dvaja oso- dve osoby, dobre pošleme technika. Takže ďalšia správa pána Moreiru, makrofinančná pomoc Arménsku, menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram. Končím hlasovanie. Engriete 580 psifus. Prijaté 580 hlasov za, 9, pardon, 29 proti. Správa Ransdorf, makrofinančná pomoc Srbsku. Menovité hlasovanie, ktoré je otvorené. Končím hlasovanie. Prijaté. 583 hlasov za, 23 proti. Blahoželám pánovi Ransdorfovi. Správa Winkler. Makrofinančná pomoc Bosnia a Hercegovine. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 583 hlasov za, 23 proti. Gratulujem pánovi Winklerovi. Správa Bullman. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 576 hlasov za, 61 proti. Blahoželám pánovi Bulmanovi. Správa Rozbach zmeny a doplnenia príloh 2 a 3 k dohovoru o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku. Otváram hlasovanie, je to znova menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 624 hlasov za, 30 proti. Blahoželám pani Rozbach. Správa Geringer de Dohoda ES Dánsko o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianských alebo obchodných veciach. Znova menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 651 hlasov za, 19 proti. Ďalšia správa pani Geringer dohoda ES Dánsko o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianských a obchodných veciach. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 648 hlasov za, 19 proti. Blahoželám pani Geringer de Odenberg. Teraz uh, Carmen Fraga STVS, plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov a severozápadnom Atlantiku. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 638 hlasov za, 17 proti. Blahoželáme spravodajkyni. Správa Koch. dohoda o pristúpení Európskeho spoločenstva k dohovoru o medzinárodnej železničnej doprave. Otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 640 hlasov za, 17 proti. Blahoželám pánovi Kochovi. Správa Volis, protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté, 617 hlasov za, 23 proti. Blahoželám pani Volis. Pán Rabkaj, nech sa páči. Amo. To mechanimá sa. Ja stýrime kapielu prešlo. Keď chcete povedať, že vám nefunguje hlasovacie, hlasovacie zariadenie, ak áno, tak pošleme vám technika. Dobre, teraz myslím, že programu sa dostávame k správe z Vievka. Ide tu o o žiadosť o ochranu imunity a výsa Tobiasa Flügera. ktorý už nie je poslancom nášho parlamentu. Neviem, či príslušný výbor chce stiahnuť túto správu. Nie? Áno? Dobre, takže hlasujeme kľudne o tej správe. Takže hlasujeme. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz budeme hlasovať o správe pri prispôsobenie regulačného, regulačnému postupu s kontrolou. Piata časť. Chcel by som poukázať na to, že pozmeňovacie návrhy 1 až 10 sa stiahli. To znamená, že hlasujeme o pozmeňovacích návrhoch. Teda hlasujeme bez pozmeňovacích návrhov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Takže teraz sa chcem spýtať výboru. Chcete radšej stiahnuť tú správu?

Takže pokračujeme v našom hlasovaní. A teraz si návrh 11, ktorý sa týka odseku 2. Kto je za? Proti? Držali sa? Schválené. Návrh 12. Za? Proti? Držali sa? Schválené. Teraz na záver menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Schválené. 622 hlasov za. Teraz posledný bod hlasovania mysel nášho programu správa Alváro, využívanie informačných technológií na colné účely. Pán Lochan požiadal o slovo, nech sa páči. Thank you, Mr. President. I would like... Ďakujem, pán predseda. Za EPP vás chcem požiadať, aby sa o 27. hlasovalo oddelenie. Ide o prístup Europolu a Eurojustu k databáze. A chcem poprosiť kolegov, aby nehlasovali za. Uh, Ďakujem pekne, pán Lochan. Žiaľ, ste nedodržali stanovenú lehotu pre prednesenie takýchto návrhov. Teda som podľa môjho názoru. Podľa mňa ste nedodržali tú lehotu, ktorá sa týkala takýchto žiadostí, ale ak plénum by súhlasilo, tak mohli by sme na záver hlasovania potom pristúpiť vášmu návrhu. Takže kto je za to, aby o 27. sa hlasovalo oddelenie? Kto je za tento návrh? Proti? zamietnuté. To znamená teraz... Alebo chcete overiť? Dobre, myslím si, že to bude asi najlepšie. Takže hlasujme elektronicky. Otváram hlasovanie. The check is closed. Končím. It is rejected by three... Zamietnuté. 335 hlasov bolo proti. Voria. Týmto pádom pokračujeme v našom hlasovaní. Takže máme tu pozmeňujúce návrhy z príslušného výboru, kto je za. Hlasujeme unblock. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz menovité hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 78. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 85 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 86 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 87, ten bol stiahnutý. Teraz hlasujeme o 20. Návrh za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 88. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz návrh 29 až 33. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. Návrh 89. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 39 až 24, kto je za? 42, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmievací návrh 66 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 90 odpadá. A teraz hlasovanie o upravenom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz elektronické hlasovanie, záverečné hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky schválené 480 hlasov za. Gratulujem pánovi Alvárovi. Και τώρα έχουμε επεξηγήσεις ψήφου. Výborne, a teraz vyhlásenie k hlasovaniu k správe Trautmann. Pani Rojtová na jednu minútu. Ďakujem. Ďakujem. Chci ako jedna ze stínových... Po úspešnom hlasovaní chcem ako tieňová